Um, it is now 10 o'clock. Uh, we should start this hearing. Je 10 hodín, mali by sme začať s vypočutím, pretože nás čaká ešte veľa práce. Prosím, mohli by ste sa všetci usadiť? Prosím, mohli by ste sa usadiť, musíme začať. Thank you. Ďakujem. Ako viete, je to spoločné vypočutie medzi členmi eh, výborov INTA a FAM. FAM. Je mi potešením, že som spolu predsedničkou s pani podpredsedničkou Saifi, ktorá je po mojej lavici. Spolupráca medzi našimi dvoma výbormi vždy prebiehala vynikajúco a dúfam, že práca na tomto dôležitom spise rodová rovnosť v obchodných dohodách EÚ posilní tento vzťah. Podpora rodovej rovnosti je prioritou Európskej únie a vždy bola už od začiatku prioritou, ale niektoré politické oblasti vrátane obchodnej politiky ešte neboli v plnej miere zosúladené, aby sa e, toto dosiahlo. Obchodné a investičné dohody majú rôzne dopady na mužo, mužu a ženy a viaceré štúdie preukázali, že obchod nie je rodovo neutrálnou politickou oblasťou. Z toho dôvodu musíme analyzovať túto oblasť e, z rodovej perspektívy. Teraz by som chcela dať slovo mojej spolupredsedničke pani Saifi. Merci, euh, madame. Ďakujem, pani podpredsednička prvom rade som chcela privítať eh, našich expertov, ktorí prišli na toto spoločné vypočutie s výborom pre práva žien a som teda rada, že môžem spolu predsedať eh, eh, s pani Honeyball tomuto dnešnému vypočutiu. Som si istá, že naša spoločná práca na tejto téme prinesie výsledky. Dnes si teda kladieme otázku o tom, ako ehm, môže sa prejaviť rodová rovnosť v dohodách EÚ? Ehm, teda v obchodných dohodách EÚ. Je to aktuálna téma, keďže komisia ehm, vyhlásila, že rovnosť medzi mužmi a ženami bude súčasťou obchodných rokovaní, bude súčasťou modernizácie dohode e, s Čile. Veľmi som rada, že sa EÚ a Čile takto zavezali. A Dúfam, že Európska komisia nám dnes dá viac informácií a podrobností o tejto téme zo všeobecnejšieho pohľadu. Vzhľadom na to, aký, to má dopa- aký má obchod dopad na hospodárstvo, musíme brať vážne a zakomponovať túto politiku v obchodných dohodách EÚ. Aké to má dosahy mm, narokovania a tak ďalej. Tieto e, obchodné dohody musia mať aj rodovú dimenziu. E, súčasne je to príležitosť lepšie rozdeliť Eh, vlastne prínosy eh, z týchto dohod pre všetkých aktérov. Teším sa na našu výmenu názorov s expertmi, určite to bude veľmi konštruktívne, takže eh, bez nejakého ďalšieho odkladania dávam slovo prvej vystupujúcej pani Marzia Fontána, ktorá je ekonomka špecializujúca sa na otázky rovnosti medzi mužmi a ženami v oblasti hospodárstva medzinárodného obchodu. Pani Fontana, nech sa páči. Máte slovo na 7 minút. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som začať tým, že poviem niekoľko všeobecných pripomienok, pokiaľ ide o vzťah medzi eh, rodomi, rodovou záležitosťou a obchodnou oblasťou a dôkazové materiály, ktoré doteraz máme. Potom chcem zdôrazniť, že je dôležité ísť nad rámec eh, liberalizácie eh, obchodu a venovať pozornosť rodovým dopadom liberalizačných služieb, štandardov a regulácií, pretože toto sú hlavné črty alebo hlavné body e, súčasných dohôd. A na záver chcem to uzavrieť niektorými návrhmi o tom, čo by Európska únia mohla urobiť, aby zabezpečila, že obchodné dohody budú odrážďať e, ciele e, rodovej rovnosti prvom rade chcem objasniť, aj keď niektorí môžu tvrdiť, že e, obchod je rodovo neutrálny, je evidentné, že obchodné politiky majú rodovo špecifický dopad, pretože obchod prebieha v kontexte e, ekonomických e, smerov, ktoré sú charakterizované rodovými rozdielmi ako pracovničky sme často zasadzované do určitých pracovných pozícií ženy čelia viacej požiadavkám, pokiaľ ide o rodinné zodpovednosti a takisto e, sú tu nielen e, časové problémy, ale takisto čelia e, obmedzenému prístupu, pokiaľ ide o produktívne zdroje ako kredit. Čo sa týka to changes in both employment opportunities. Čo sa týka nízkopríjmových skupín, je tu mnoho štatistík a dôkazov o tom, eh, ako treba podporiť tie skupiny. To všetko platí v nízkopríjmových aj vo vysokopríjmových krajinách a samozrejme eh, rozsah rodovej nerovnosti je rôzny a má to dva dosahy na to, ako vlastne obchodné dohody interagujú v krajine. Prvá implikácia je, že existujúca rodová nerovnosť sa dotýka obchodných stratégií z pohľadu konkurencieschopnosti a takisto sa to dotýka toho, či konkrétne obchodné reformy v končnom sledku sa pretavia do reálnych ekonomických výsledkov. Čiže rodová nerovnosť, inými slovami, môže byť dosť zlá pre výkon, obchodnú výkonnosť. Napríklad e, štatistiky z Ázie ukazujú, že niektoré krajiny Mm, keď e, došlo k liberalizácii obchodu a tak ďalej, došlo aj k väčšiemu rozdielu v odmenovaní medzi mužmi a ženami. A využíva sa to ako hlavná stratégia na udržanie e, konkurencieschopnosti v exporte. Čiže e, to má potom samozrejme vážne negatívne dosahy na udržateľný ekonomický rozvoj, pretože z dlhodobého hľadiska to vlastne má Prepačte, mohli by ste hovoriť trošku pomalšie, aby tlmočníci stíhali? Áno. Takže pokúsim sa hovoriť pomaly. E, v iných prípadoch e, rodová nerovnosť, napríklad v prístupe k pozemkom, k trhu, e, potlačila reakciu ponuky v eh, niektorých krajinách Afrika, Ázie. No a ďalšia uh, implikácia je, že to má rodovo rozlišné uh, aspekty obchod a to sa týka viacerých kanálov. Kanál zamestnanosti je veľmi dôležitý a to je najlepšie zdokumentované, najviac o tom hovoríme. Ale uh, kanál zamestnanosti nie je jediný. Uh, je tu aj kanál spotreby, kanál uh, verejného obstarávania a E, najmä toto je relevantné e, v súčasnej situácii, kedy mnohé krajiny a služby, ktoré tradične poskytuje e, verejný sektor, podliehajú konkurencii od zahraničných spoločností. Čiže pozrieme sa na tieto účinky po jednom. Čo sa týka účinky na zamestnanosť, sú tu rôzne, teda je tu rozdelenie medzi mužmi a ženami v obchodovateľných, neobchodovateľných sektoroch. Potom je to spojené e, s obmedzenou nahraditeľnosťou mužov či žien e, na jednotlivých trhoch, v rozvojových krajinách vieme, že ženy do určitej miery profitovali z e, pracovných miest súvisiacich s obchodom, ale iba, tak, iba v krajinách, kde sa rozšírala ľahká výroba, nie v krajinách, kde sú iné exportné štruktúry. A dokonca aj vo výrobe e, ženy ostávajú v typických pracovných ženských, eh, v typických ženských pracovných miestach, ktoré väčšinou bývajú dosť neisté. Rodovo diferencované efekty na spotrebu, to je teda ten druhý kanál. Keďže ženy mm, eh, väčšinou majú hlavnú zodpovednosť za nákup a prípravu jedla pre deti a rodiny. Jeden z účinkov napríklad nafta, eh, severoamerické dohody voľnom obchode, bol zásadný nárast v cene lokálne mm, dorábaných potravín, ale pokles e, takéto junk takéhoto junk foodu z Ameriky, ktorý sa teda dovážal, to mal veľký dopad na Mexiko, na deti napríklad. E, tretí kanál, to sa týka zmeny v objeme a štruktúre vládnych výdavkov súvisiacich s odchodom na no to je dosť dôležitá obava, ktorá vyvstáva v kontexte súčasných dôvodov o voľnom obchode, napríklad ako je CETA, o čom sme hovorili minulý rok. A má to dočinenia s dôsledkami na rovnosť v prístupe k základným sociálnym službám a vôbec k rovnosti. Uh, v krajinách s vysokým príjmom, stredným príjmom liberalizácia zdravotníckých služieb pre e, napríklad seniorov. Pravdepodobne sa dotkne viac žien než mužov, pretože ženy zvyknú žiť dlhšie, ale sú chudobnejší než muži. A takisto zohrávajú väčšiu úlohu ako poskytovateľky starostlivosti pre ostatných členov rodiny aj e, vo vyššom veku. V krajinách s nízkym príjmom privatizácia poskytovania vody je dôležitou oblasťou, kde je E, potenciálne negatívny dopad rodový, pretože ženy a dievčatá, ako vieme, e, väčšinovo teda zbierajú, spracovajú vodu, ak je napríklad nedostupný, e, nedostupný zdroj vody. Nie je to všetko iba také temné. Väčšia liberalizácia služieb môže priniesť nové príležitosti na zamestnanie pre ženy. Veľká časť žien je zamestnaná v sociálnych službách, ale je tu tiež vysoké riziko, že bez riadnych verných zdrojov a záväzkov vlády, liberalizácie služieb a privatizácie služieb môže efektívne vlastne viesť k tomu, že sa nahradia štátne e, nároky e, nejakými e, súkromnými, ktorých, ktoré si nebudú môcť všetci dovoliť. Čiže, aby som uzavrela tento konkrétny bod, všetky tieto účinky prostredníctvom týchto kanálov môžu byť buď e, pozitívne alebo negatívne. E, obchod nie je dobrý alebo zlý e, sám o sebe, ale veľmi to závisí od spôsobu, akým sa vlastne tvoria obchodné politiky Eh, čo sa týka špecifickejšie tých dohod EÚ, EÚ podpísala obchodné dohody s krajinami tak eh, na severe ako aj na juhu. A CETA je, s Kanadou je príkladom teda také dohody seva, se, e, sever, so severom. A potom je tu e, dohoda s krajinami AKT, e, to je teda dohoda s krajinami na juhu. Samozrejme sú tu dôležité rodové otázky. V obidvoch druhoch dohôd a ja vo svojom nedávnom dokumente, ktorý som pripravila pre výbor FAM, uvádzam príklady pre obe. EÚ e sa musí zamyslieť nad tým, ako tieto dohody e, ovplyvňujú rodovú rovnosť nie len v veľmi rôznorodých členských štátoch EÚ, ale aj v iných krajinách, e, s ktorými EÚ obchoduje, najmä v rozvoj, rozvojových krajinách. A treba sa zasadzovať za také pravidla obchodu, ktoré rešpektujú hospodárske a sociálne práva žien ideálnom prípade e, treba zabezpečiť, e, aby sa riadne zohľadnili ciele rodovej rovnosti v všetkých fázach e, procesu obchodnej politiky, čiže vo fáze zbierania dôkazov, aby, boli možné, aby bolo možné prijať rozhodnutia, potom keď sa tvoria politiky na základe týchto podkladov a potom vo fáze podporovanie určitých e, intervencií priamo e, na mieste na podporu úspešnej implementácie úspešnej implementácie. Je teda e, priestor na zlepšenie kvality súčasných napríklad dopadových štúdí, ktoré robí ekonomická komisia a moja štúdia pre výbor FAM poskytuje konkrétne detaily s odkazom na posúdenie CETA. Okrem iného by e, bolo dôležité lepšie zdokumentovať e, rodovú dynamiku súvisiacu so zmenami v službách, štandardoch, nariadeniach. A takisto rodová analýza by mala byť pravidelne zahrňaná v monitorovaní implementácie dohod o obchode potom, e, ako boli podpísané. Na úrovni rokovaní EÚ bude musieť zabezpečiť, e, aby záväzky liberalizácie boli sformulované tak, že budú zohľadňovať aj záujmy žien. Neexistuje nejaká štandardná obchodná politika. Obchodná politika musí byť prispôsobená tak, aby ekonomické a sociálne práva žien a ďalších zraniteľných skupín boli dodržané a zohľadnené. Jedným príkladom by mohli byť napríklad zoznamy e, rodovo citlivých sektorov, ktoré sa poskytnú negociátorom, čiže sektorov, kde je potrebné napríklad e, pozastaviť alebo spomaliť liberalizáciu obchodu. No a potom zoznamy e, napríklad toho, kde je potrebné mať štandardné investičné regulácie. Čiže je tu celý rád obsiahnutých tém a je mimoriadne dôležité, aby žiadne ustanovenie v žiadnej kapitole nových dohod nevyzdvihovalo možnosti jednotlivých vlád eh, podporovať teda aby, aby e, tam bola e, podpora pre presadzovanie e, aj ekonomických práv žien, čiže to je tá politická koherentnosť. Treba kompenzovať pracovníkov, spotrebiteľov, ktorí zažívajú nejaké státy a aby sa prekonali aj rodové obmedzenia. Veľmi často tieto opatrenia na papieri sú, ale implementácia tých opatrení zatiaľ bola veľmi slabá. Na úrovni implementácie a najmä vo vzťahu k obchodu s rozvojovými krajinami by EÚ mohla efektívnejšie využívať napríklad e, rámec multilaterálnej rozvojovej spolupráce, napríklad Aid for Trade, iniciatíva e, e, Pomoc za obchod. A potom samozrejme mohla by vo svojich obchodných stratégiách presadzovať aj ciele rozverovosti. Týmto by som svoje vystúpenie uzavrala. Teším sa na nasledujúcu rozpravu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Fontana veľmi pekne za túto veľmi zrozumiteľnú prezentáciu, ktorá bola veľmi nápomocná a myslím, že eh, to bolo veľmi zaujímavé. Teraz Mariana Williams, ktorá je program officer eh, v centre v Ženeve je súčasné výskumné oblasti sú a, dlhy a finančné a klimatické zmeny a financovanie rodovej rovnosti. Pani Williams má skúsenosti v, v oblasti klimatických zmien a e, obchodnej politiky. Takisto sú to zaujímavé ťažiskové body a je naozaj expertov v tejto oblasti. Ďakujem. So, um, thank you. Um... Ďakujem. Dobrý deň. E, ďakujem vám všetkým za pozvanie na toto dôležité podujatie. Teším sa na diskusie. Pani Fontána uh, eh, už nadniesla uh, eh, také tie posadné otázky týkajúce sa obchodu a uh, eh, rodovej rovnosti. Ne, nemám nič proti, čiže prejdem skôr do toho kontextu rozvojových krajín. v prvom rade som chcela začať citátom, ktorý považujem za veľmi zaujímavý. Je to uh, Nedávny spoločný dokument MMF Svetovej banky a BTO, ktorý bol pripravený na zasadnutie G20 v marci tohto roku. A je to zaujímavé, pretože sa uvádza toto. Obchod zanecháva príliš veľa jednotlivcov a komunít e, e, v nevýhodnej e, situácii, najmä v tých pokročilých ekonomikách a môže to mať negatívne dopady sústredené často dlhotrvajúce. A ten dokument ďalej hovorí, že domáci obchod s politikami, ktoré zmierňujú ten dosah, by sa dal posilniť e, medzinárodným obchodom, s e, soft legislatívou, otázkami štandardov, e, ktoré zohľadnia lokálne podmienky, mohol by tam byť aj dialog a spolupráca na makroekonomických politikách a v domácej politike. To, to je vlastne, e, čo feministické ekonomky a aktivistky hovoria už nejakých 20 rokov bez toho, že by ich veľmi používali makroekonomia alebo e, ľudia, ktorí robia obchodnú politiku a žiaľ obchod má veľmi negatívny dopad teraz napríklad v USA, v Británii a vo všeobecnosti v EÚ. Teda e, vidíme jeho dopady naozaj na globálnej scéne, takže je naozaj uh, najvyšší čas, aby ten rodový aspekt sa dostal do centra pozornosti. A aby to napríklad bolo zohľadené už aj v tej dohode z uh, eh, Chile. Chcela som, ešte než zabudnem, eh, spomenúť štyri nové oblasti, ktoré sú podľa mňa dôležité. Uh, spomínala to pani Fontána. Čiže Aid for Trade samozrejme veľmi dôležité a vieme, že v rokoch 2006 až 2011 Takmer 200 miliard dolarov sa e, vynaložilo práve na tú iniciatívu Aid for Trade, čo je len asi 3%, ale iba 3% z toho išli na rodovú rovnosť. V roku 2008 nejaké 1,3 miliardy možno e, v roku 2011, čiže Aid for Trade sa určite dá um, prispôsobiť tak, aby viac podporoval uh, tieto intervencie na rodobrovnosť. No a my sme tento výskum, výskum naozaj robili už dosť dlho, je tam dosť veľa uh, materiálov k uh, teda rodovému aspektu v obchode, Niektoré nové oblasti vyžadujú zásah. Dúfam, že e, váš dokument sa na to zameria. Čiže e, sú to tie dohody na uľahčenie obchodu, e, kde teda je to implicitné v dohodách EÚ a explicitne je to vo vzťahu EÚ-VTO a čo to teda znamená pre malé podniky ženy. A takisto globálny hodnotový reťazec. Je tu akési možno presvedčenie, že ženy E, sa nejako zapoja do toho a my musíme tam tiež prikladať pozornosť. Dve veci sú veľmi dôležité pre EÚ. Samozrejme, všetci chceme implementovať e, cieľe udržateľného rozvoja a jeden z komponentov týchto cieľov, okrem teda rodovej dimenzie, je obchod. Čiže obchod je cieľ 8, 9, 9, 3, cieľ 14, e, 16 a súvisí to aj s cieľom 17. Čiže cieľ udržateľného rozvoja e, hovoria o tom, že je to obchod pre všetkých, je to teda v súlade s týmito cieľmi, čiže ak sa zosúladí rodová rovnosť a e, tieto cieľe musia byť integrované. A posledná vec, ktorú som ešte chcela nadniesť, a ukazuje sa to aj v tejto diskusii, okrem fiskálnej krízy, a možno nedostatočného obnovenia ekonomického. Máme tu aj environmentálnu a klimatickú krízu, čiže je tam prepojenie aj medzi klímou a obchodom, čiže musíme byť aj v tejto veci obozretní. Ako to zasiahneme, ako tie politiky, um, ob, obchodné politiky majú dopad na ženy na lokálnej, národnej, medzinárodnej úrovni aj z pohľadu životného prostredia. Čiže toto som chcela ešte tiež spomenúť na no Teraz prejdem vlastne k mojej prezentácii. Viem, že mám 7 minút, takže pokúsim sa to nejako uh, napchať do tých 7 minút. Takže aký, majú vplyv, eh, aký má vplyv obchodná politika EÚ na ostatné krajiny? Počula som aj predrečníčku, ktorá sa k tomu už vyjadrila. Poviem len to že akože samozrejme vieme, že ženy v rozvojujúcich sa krajinách um, a pracujú v kľúčových sektoroch pre tieto krajiny, ako sú poľnohospodárstvo a tak ďalej. A e, tie sú veľmi, tieto sektory sú veľmi dôležité pre e, priemysel týchto krajín a um, toto je veľmi dôležité aj potom následne z pohľadu intenzifikácie a e, spôsobov e, obchodu a tak ďalej. A v mnohých krajinách eh, je 40 až 50 žien pracuje v malých a stredných podnikoch. Čiže nerovnosť v rámci obchodných politík predstavuje obrovský problém a výzvu pre eh, život žien a pre zabezpečenie ich živobytia. Pokiaľ ide o obchodnú politiku EÚ v týchto krajinách, vieme, že sa to deje na niekoľkých eh, úrovniach eh, GSP a samozrejme GSP, GSP+. Plus. To súvisí s rozličnými dohovormi, s rozličnými eh, dohodami. G- GSP Everything But Arms, teda to je pre LDC. A sú tam aj mnohé obchodné dohody, ktoré EÚ podpísala s rozvíjajúcimi sa krajinami. Mm, a do toho platí, patrí samozrejme aj vzťah s VTO. E, politiky, ktoré tam spadajú, je spoločná e, polnospodárska politika, subvencie, potom aspekty mechanizmu e, za, zapojiť e, CSO do týchto do rozvíjania týchto politik. Čiže ja sa teraz chcem venovať dosahu na, e, na na rod. Um, chcem sa za- zacieliť najmä na tri dimenzie a síce, že dosah uh, e, politík na, uh, na diskusie, čiže toto všetko má vplyv na malé a stredné podniky, má to vplyv aj na služby, liberalizáciu a takisto uh, Takisto je významný, Takisto je v tomto smere významné aj verejné obstarávanie. Často počas diskusí o obchodnej politike, keď sa objavia rodové otázky, tak ľudia hovoria o malých a stredných podnikoch, rieši sa to, ako sa darí ženám v týchto podnikoch. To sa zdá byť často takým magickým riešením, ale to nie je tomu tak, pretože Eh, často v malých a stredných podnikoch, najmä v tých malých podnikoch, um, um, sú ženy ovplyvnené ale možno negatívnejším spôsobom týchto eh, obchodných dohôd. Preto je dôležité poskytnúť pomoc a asistenciu týmto e, ženám, pretože často na nich môžu mať e, vplyv práve nejaké intervenčné doložky v rámci obchodných dohôd a podobne e, služby. Doktorka Fontana o tom hovorila, ale ja sa dotknem verejného obstarávania. To je jeden spôsob, ktorý môžu rozvíjajúce sa krajiny, aby riešili nerovnováhy ako je napríklad e, riešenie situácie žien alebo domorodých, e, alebo domorodého obyvateľstva. Ak e, sú, liberalizo- ak sú v platnosti liberalizované e, dohody, tak to môže mať vplyv na to, ako vláda koná v oblasti riešenia rodovej rovnosti. Vieme, že postihnuté osoby a domorodé ženy by takisto mali mať prís, prínos a mať možnosť využiť e, možnosti verejného obstarávania, ale bohužiaľ nie vždy sa tak e, udeje. Ehm, samozrejme, každá žena má iný problém s vid viditeľnosťou, možno s nízkym príjmom, čiže treba klásť obrovskú dôležitosť aj viditeľnosti a zviditeľňovaniu. No a to ma privádza k nedávnemu, nedávnej dohode TISA, ktorá bude mať e, dosah na ženy, e, e, ktorá môže mať dosah na, na ženy v pasci chudoby, ak dôjde k uplatňovaniu niektorých z týchto doložiek. Čiže tých príkladov je veľmi veľa, kedy dohody mali vplyv na zhoršenie situácie žien. Napríklad pokiaľ ide o privatizáciu podnikov a dokážete si predstaviť, že aj keď dôjde k privatizácii národných podnikov, tak to vlastne znamená menej kontroly a to môže mať tiež vplyv na situáciu. No a ešte sa chcem vyjadriť e, k príležitostiam a výzvam, ako ich vnímania. Do, súhlasím s doktorkou Fontána, Ehm, že treba realizovať merateľné intervencie a politiky. Treba brať do úvahy aj rozličný východiskový bod, kde sa ženy nachádzajú a tak ďalej. A takáto pomoc, takáto intervencia musí vziať do úvahy aj mobilitu žien v jednotlivých eh, sektoroch, aby existovalo pre ne viac možností. Teda, aká je úloha a príspevok e, európskych obchodných dohôd k e, rodovej rovnosti? Mám na mysli teraz e, krajiny AKT. Samozrejme, výzvou je to, čo uviedla predrečníčka. To sú, to sú, tie, to sú tie cesty jednotlivé, ako sú, alebo lin, jednotlivé linky, zamestnanosť a tak ďalej. A všetko bude závisieť aj od toho, ako samotná dohoda podporuje rast a, že si, a či si nekladie za cieľ len využívať latnú pracovnú silu alebo um, zdroje um, v rozvíjajúcej sa krajine. Treba nastaviť systém merania. Um, takže komisia eh, bola veľmi, veľmi tvrdo postupovala v tomto prípade, pretože primela, primela africké krajiny podpísať EPOS a e, museli podpísať e, e, do oktobra, mnohé tak už aj učinili. Čiže teraz musíme spustiť mechanizmus, aby sme oproti určitému základnému scenáru mohli zmerať jednotlivé výsledky ako to vyzerá v teréne, Marcia o tom už hovorila, a potom sa pozrieť, e, ako, ako to vyzerá na, čas, na pozadí časovej línie. Nik, vlastne nevždy máme, predtým ne, nebo, nebola, jednoducho nie je šanca túto vec skúmať hneď od začiatku, takže preto je naozaj veľmi dôležité Eh, monitorovať ten vývoj. Ďakujem. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Našou ďalšou rečníkou je pani Žia Meyer, členka pracovnej skupiny o rodových aspektoch a obchode v organizácii V+. A pokiaľ ide o otázku rovnosti mužov a žien v hospodárstve a v rozvoji, nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať výboru FAMA INTA za to, že nás pozvali a za to, že zorganizovali toto veľmi dôležité vypočutie. Ide o dôležitú tému a je dobrou príležitosťou môcť teraz eh, diskutovať práve o tejto téme, eh, keďže keďže sa práve rokuje o mnohých obchodných dohodách. E, som tu za White Plus, ale mnohých, mnohé z toho, čo som chcela uviezť, už e, prezentovali nepred, predrečníčky. Ja som tu, ja som tu za sieť um, ja som tu za sieť mimovládnych spoločností z desiatich členských štátov. Ako sieť sledujeme obchodnú politiku z eh, rodového hľadiska. A je tu už 20 rokov, čo skoro pripravíme dokument s odporúčaniami pre EÚ eh, e obchodnú politiku. Naša skúsenosť je v tom, že monitorujeme eh, jednotlivé aspekty a musím povedať, že obchodná politika EÚ je naozaj zaslepená voči rodovému hľadisku. Nejde len o e, inkluzívnosť, ide aj o to, že táto politika je neoliberálna a je to politika, e, ktorá ktorej ide o reguláciu investícií, služieb, ide aj o po, tú novú tému posilnenie práv investorov, e, sú tu aj protekcionistické politiky smerom k európskym producentom v oblasti pohospodárstva a všetných práv a podľa nás táto nová úroveň stratégie, ktorej sme svedkami aj v inej krajina, iných krajinách, v západných krajinách, je, eh, je poškodzujúca, škodí eh, udržateľnému rozvoju a právam, že potrebujeme preto inú politiku a samozrejme prebehol určitý výskum. My sme si my sme si e, skúmali aj po vlastnej linke, ale e, obchodné dohody boli predmetom skúmania, boli skúmané obavy a napríklad aj OSN má veľké obavy ohľadne súčasnej obchodnej politiky, e, najmä v jej dosahu na jednotlivé skupiny zraniteľné ženy, domorodé ženy, ženy migrantky a podobne. EÚ sa zaviazala podporovať rodové hľadisko a rodovú rovnosť. Je to zakotvené aj v základnej charte ľudských práv a aj v rámci rozvojovej politiky prebehla práca v tomto smere. Čiže je práca, na ktorej sa dá stavať a už v roku 2006 eh, Európsky parlament prijal uznesenie k medzinárodnému obchodu a ženskému a rodovému hľadisku Takisto aj na našom programe sú tieto aspekty, budeme na nich ďalej pracovať aj v nadchádzajúcom roku. Pokiaľ ide o jednotlivé vzťahy, o ktorých hovorili predrečničky, vnímame, eh, že ten vnímame, že napríklad v, v odevnom sektore väčšina pracovníčok sú práve ženy a myslíme si, že ehm, to predstavuje istú feminizáciu exportu, ale často tieto ženy práve majú nižší plat, ehm, dostávajú plácu, z ktorej nie je možné slušne vyžiť. Často dochádza k diskriminácii, majú horšie pracovné podmienky. DG, DG Trade a EU E, zorganizovali dve podujatia nedávno, pokiaľ ide o posilňovanie a postavenia žien v rámci obchodu a 20. júna bude ďalšie zasadnutie za cieľ, mm, zámerom, alebo teda cieľom je podpora žien podnikateliek a rodovej rovnosti, takže my to samozrejme podporujeme, ale je nám ľúto, že sa to zacieluje len na ženy podnikateľky, pretože mnohé ženy podnikateľky e, sú naozaj menšinou v tom v celkovom počte žien, ktoré pracujú Ehm, mnoho žien v rámci domácnosti eh, vykonávajú neplatenú prácu, potom sú tu sezónne pracovníčky, migrantky, ktoré zberajú ovocie a tieto ženy sú neviditeľné ehm, v optike obchodných dohôd, ale aj oni veľkým dielom prispievajú k ekonomickej produkcii. Preto by sme radi eh, podporili ehm, ženy, ktoré pracujú takýmto spôsobom. Čiže nejde nám len o podporu žien, podnikateliek. No a práve podľa tejto vízie, v slade s touto víziou sa, e, sa domnievame, že by sme nemali e, ako hlavnú skupinu podporovať ženy podnikateľky alebo teda zacielovať sa na tvorbu pracovných zmien, ale, e, miest, ale mali by sme e, okrem tejto tvorby pracovných miest hovoriť aj o tom, o aké príležitosti ide. E, predstavujú tieto príležitosti dôstojnú prácu? Sú naozaj ľudské práva, alebo teda ženské práva chránené? Nebudú ženy sexuálne zneužívané? Alebo budú mať náležité pracovné podmienky. Myslím si, že tieto otázky by sme mali takisto vždy na dnes, keď hovoríme o dosahu e, obchodných dohôd, e, ktoré, o ktorých rokuje EÚ. Podľa nás je to dobrý spôsob, na to, aby sme pokročili v tejto veci, bo by bolo podľa nás dobré doplniť aj udržateľné mm, kapitoly, napríklad e, normy podľa e, ILO, mm, e, no, aby sme doplnili aj do, aj do dohovor 189, to sa týka pracovníčok, v dom, ktoré pracujú v domácnosti. No potom je tu ešte dohovor OSN o odstránení všetkých fóriem diskriminácie, SEDA a podľa nás tento rodový nástroj by mal byť zapracovaný do kapitoly o obchode a udržateľnosti. Tie kapitoly by mali byť naozaj zásadnou časťou dohôd a to platí aj pre obchodnú dohodu EU-Čile. Najmä preto, že naozaj ženy potrebujú mať dôstojné podmienky na svoju prácu a to je zásadný bod z nášho pohľadu. E, predrečníčky už e, hovorili o dosahu obchodnej politiky hovorili o otváraní trhu so službami, hovorili o investíciách, hovorilo o, hovorili o možnosti žien zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. Plne súhlasíme s tým, že ženy sú neproporčne ovplyvnené liberalizáciou služieb a verejným obstarávaním a chceme povedať, že globálne ženy eh, trávia... um, via, dvakrát toľko e, času tým, že pracujú, tým, že sa starajú o rodinu, ak to porovnávame s mužmi, e, tí mm, neplatenú prácu vykonávajú zväčša ženy a je to samozrejme taký prehli, prehliadaný príspevok žien k spoločnosti. A podľa nás otváranie trhu so službami a otvorenie alebo umožnenie z účasti umožnenie e, zúčastniť sa na verejnom obstarávaní. E, to môže mať dosah na poskytovanú neformálnu starostlivosť. Čiže a ešte to súvisí s tým, že pri liberalizácii dôjde k zníženiu daní a k zvýšeniu e, príjmov, vládnych príjmov, takže tu znie otázka, ako môže vláda Ehm, poskytovať kvalitnejšie zdravotné služby. Ja to už teraz ukončím, už len uvediem kľúčové odporúčania. Okrem zapracovania e, rodového hľadiska do kapitoly pre obchod a udržateľnosť je treba posilniť e, práva žien treba, treba, ob, treba e, sa pozrieť aj na otázku um, duševných práv na úrovni VHO. Um, navrhujeme reguláciu, čiže um, na, na, na úrovni OSN sa diskutuje o niektorých týchto aspektoch. Ženy sú väčšinou um, zodpovedné aj, aj za poskytovanie jedla, čiže aj na nich sa vzťahujú isté klimatické e, zmeny a tak ďalej. Môžete to prosím uzatvoriť? E, máme už málo času, keby ste sa mohli dopracovať k svojim záverom. Ďakujem. Ešte, mám dve vety. OK, I'll, I'll Áno, áno, končím už. Dobre, zatvorím to. Ja si myslím, že predrečničky už povedali mnohé z toho, čo som chcela uvieť. Takže ďakujem veľmi pekne pani Majers. Ja mám teraz, ehm, je, je pre mňa cťou tu privítať eh, pani Subaki Je riaditeľkou pre medzinárodný rozvoj v inštitúte, v britskom inštitúte Chatham House, ktorý je vedúcim inštitútom pre medzinárodné otázky. Pani Sabaki je eh, odborníčkou na otázku obchodných e, dohôd a jej úlohou, jej úlohou je dnes nám vyložiť, ako um, vzťah medzi verejným obstarávaním a obchodnými politikmi. Čiže ja sa budem teraz sústrediť na verejné obstarávanie ako nástroj sociálnej politiky. Je to veľmi silný nástroj napriek tomu, že ide o pomerne technickú tému a nepríliš príťažlivú. Uh, Um, táto práca prebehla v rámci skupiny e, Ženy 20, čiže to je skupina na okraji G20 a ide o podporu a propagáciu um, postavenia žien v rámci udržateľného rastu. Verejné obstarávanie tvorí obrovský trh. Um, Svetová banka ho odhaduje na 3 e, trilióny dolárov ročne a tvorí e, v rozvojových, rozvojových sa krajinách tvorí 10 z celkového objemu a na tomto veľkom trhu len 1% e, zabezpečujú vlastne ženy podnikateľky a mám na mysli Eh, aj to, o čom hovorili aj predrečníčky, ktoré hovorili o dôležitosti verejného obstarávania, verejného obstarávania pri posilňovaní um, rodového hľadiska. Ja chcem zdôrazniť, že účasť na národnom obstarávaní by mala byť vnímaná ako vstupný, vstupné miesto pre ženy, aby sa mohli zúčastňovať na obchodnej politike. Samozrejme musíme pamätať na problémy, na obmedzenia, ktoré súvisia s tým, že často uh, verejné obstarávanie je komplexným procesom, ktorý si vyžaduje na nákladné konkurzné konania a rôzne postupy a e, tieto postupy vôbec nie sú prístupné pre malé a stredné podniky. Takže presne v tejto oblasti nachádzame najväčší počet e, ženských podnikateľiek, čiže ženy, ktoré tu pôsobia. Existujú určité politické aspekty verejného obstarávania, ktoré, sú, ktoré by mohli byť realizované, aby sa e, zabezpečili zmeny. My v našej správe, ktorá bude zverejnená o niekoľko týždňov, navrhujeme e, trojkrokový prístup e, pokiaľ ide o verejné obstarávanie v národných vládach, ale aj v medzinárodných organizáciách, ktoré by mohli e, preskúmať pre seba tento prístup. Čiže verejné obstarávanie sa musí využívať na to, aby ženy e, boli podporované, aby sa prekonávali prekážky pri účasti alebo pri participácii žien <clears throat> ekonomike. Východcím bodom našej správy bolo, prečo existujú oblasti ako napríklad stavebníctvo e, pre e, odvetvia pre podporu surovín, finančné odvetvia, kde nie je aktívnych toľko žien. Možno existuje cesta alebo bod, alebo vstupný bod, kde by sme mohli e, teda e, tu, e, či to je dopyt alebo ponuka, sú politické nástroje, ktoré by mohli byť využité na to, aby tam e, viac žien mohlo pracovať v týchto odvetviach. Takže aby sa aj tu počet e, zamestnaných žien zvýšil. Druhý e, krok by spočíval v tom, že by sme povedali e, Takže prekážky treba odstrániť v oblasti verejného obstarávania, pokiaľ ide o podniky a koncerny, ktoré e, vedú ženy. Potom zvyšovanie transparentnosti v rámci celkového e, priebehu tohto postupu tu by sme odporúčili jednu vec. E, podniky, ktoré sa zapájajú do verejného obstarávania, to je odporúčanie, ktoré by tu mohlo byť zapracované do obchodných dohôd alebo do obchodnej dohody. Tieto podniky by mali byť preverené z hľadiska E, zloženia e, personálu alebo zamestnancov. Takisto by to malo byť preskúmané v tom zmysle, či je tam dobrá bilancia v oblasti základných práv, či sa podporujú dobré postupy, čo sa týka práva žien a takisto by to malo byť preverené a e, preskúmané, pokiaľ ide o e, mzdovú medzeru medzi rodmi, medzi mužmi a ženami. Čiže transparentnosť v rámci celého procesu je potrebné zvýšiť. Toto verejné obstarávanie my vnímame naozaj ako dôležitý nástroj na to, aby sa zabezpečili a urýchlili zmeny. Možno k niekoľkým príkladom alebo k niekoľkým štúdiám z krajín, e, kde sa tieto politiky realizujú. Tuto by sme mohli tieto uviesť. Sú to veľmi informatívne e, politiky práve pre tieto diskusie o obchode a obchodných e, dohodách. Už o tom hovorili prezrečníci, verejn, o politika verejného obstarávania, to sa napríklad využíva v Južnej Afrike alebo v Austrálii, sa to aplikuje, aby sa zvýšila rozmanitosť a aby sa zabezpečilo, že aj e, pôvodné obyvateľstvo alebo menšiny, aj tieto skupiny, by tam boli lepšie zastúpené v tomto procese a tento postup, táto prax by sa dala využiť aj na to, aby sa posilnila pozícia žien v tejto oblasti. Spomenula sa dohoda z Chile. V Chile bola táto iniciatíva spustená Chile Compra malé a stredné podniky, ktoré e, viedli ženy, boli podporované a takisto tu bolo viaceré procesy, e, aby sa mohli teda zapájať e, do verejných do verejného obstarávania. Čiže my jednoznačne hovoríme, že toto je dôležitá agenda a je potrebná dobrá vyváženosť eh, v oblasti eh, politiky obstarávania. To je niečo iné ako preferenčný obchod. My hovoríme, že sa musí vytvoriť celkové prostredie, kde sa naozaj zabezpečí, aby ženy a eh, podniky vedené ženami, aby boli podporované v tomto v oblasti verejného obstarávania. Čiže je to taký e, prvotný krok a v princípe ide o to, aby tieto podniky sami e, mohli existovať e, teda v hospodárskej súťaži. Čiže takisto by som chcela zdôrazniť dôležitosť výskumu a E, metodológie, čo sa týka zberu údajov. Čiže znovu, toto, sú, e, toto je veľmi roztrieštené. Nevieme presne, aké sú spoločnosti, ktoré sú spoločnosti, e, ktoré toto využívajú. Chceli by sme mať viac údajov, aby sme lepšie pochopili tento druh trhu, ale takisto musíme chápať definície, čo je vlastne spoločnosť vedená ženami, aké sú ich prahové hodnoty a takisto potrebujeme vytvoriť e, určité kritéria a treba zohľadniť aj obchodné dohody. Tento aspekt potrebujeme e, spoločnú definíciu, pretože štandardy sú dôležité, čiže toto naozaj definuje tieto štandardy. Čiže znovu, je to oblasť, kde e, je potrebné viac, viac výskumu. Uzavriem to nieko, niekoľkými odporúčaniami ktoré sme predložili v našej správe. Predovšetkým vidíme verejné obstarávanie ako nástroj na to, aby sa viac žien dostalo na trh práce, ale takisto podpora a ochrana práv žien, dôstojná práca e, e, v globálnom e, hodnotovom reťazci. Čiže vlastne znovu je tu ten bod, že globálny hodnotový reťazec by mohol byť rozhodujúci a mal by byť rozhodujúci pre ženy a mali by sme byť aktívni v tejto oblasti znovu potrebujeme zvýšiť podiel obchodu a obstarávania žien, podnikateliek a to je ten ďalší bod. Čiže v tomto prípade musíme to jasne definovať, musíme takisto e, dať verejné, túto verejné obstarávanie, musíme vytvoriť databázu o ponukách, takisto musíme e, zlepšiť túto, túto prax, potom e, čo sa týka e, požiadaviek na aukcie, toto musí byť zjednodušené, aj toto by sme mohli zapracovať do obchodných dohôd. Sú tu niektoré požiadavky, ktoré sú naprosto nevyhnutné a nemôžu byť e, vyňaté a takisto sa môžeme zamerať na ekosystém. No a na záver chcem e, zdôrazniť dôležitosť investícií, investičného procesu, čiže znovu je dôležité zabudovať do obchodných dohôd, zapracovať do obchodných dohôd nielen odporúčanie eh, pre investície a pomoc a tieto podporné programy, ale treba tam zahrnúť spoločnosti, ktoré majú dobrú vyváženosť, eh, pokiaľ ide o eh, rodovú rovnosť. Ďakujem. Ďakujem pani Sači. Ďalšou rečničkou Ďalším, ďalším rečníkom je pán Toma Bartens, riaditeľ z obchodnej strategii z DG Commerce. Európsky parlament žiada od Európskej komisie vo viacerých uzneseniach, aby zahrnula sa do obchodnej politiky a obchodných dohod EÚ aj rodová dimenzia. Prijali by sme si teda informácie o e, krokoch a nástrojoch v tejto téme. Môžete nám tiež povedať niečo o dohode s Chile a, a či sa to bude preberať v rámci rokovaní. Ďakujem páči. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za otázky, ku ktorým sa ešte vrátim v priebehu mojej prezentácie. Možno by som začal tým, že poviem, že toto sa má vnímať ako súčasť e, Double Actu, teda pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Mal sa pridať kolega, ktorý pracuje na e, udržateľnom rozvoji, ale dneska tu nemôže byť, ale chcem zdôrazniť, že viacerí e, teda pracujeme na tejto dôležitej téme v komisii a v DG Trade. Keďže toto je vypočutie, tak dovolte mi, že začnem tým, že aj my často počujeme z vašej strany a veľmi nás teší, že teda sa dopracujeme e, k vyváženosti e, expertov a rečníkov. Komisia má záujem na tom, aby sa zapájala do tejto diskusie, ale už chcem jasne povedať jednu vec. Možno urobiť oveľa viac a malo by sa robiť viac, takže tešíme sa na túto diskusiu. Spolu s Medzinárodným obchodným centrom ITC komisárka Malstrom eh, bude eh, teda usporiada Medzinárodné fórum o ženách a obchode, čo ešte raz zdôrazňuje záujem komisie na tejto téme. Chceme získať viaceré názory, aby sme zlepšili rodovú eh, rovnosť a takisto aj v obchodnej politike, aj v rámci agendy, ktorú stanovila komisia, pokiaľ ide o rodovú rovnosť bude tu viacero rečníkov aj z INTA, aj z FEM, e, ktorí sa zúčastnia a všetci, e, všetkých vás srdečne pozývam, aby ste sa zúčastnili tohto podujatia 20. júna. Obchodná politika, tam ide vlastne o odporenosť, odporenosť, pokiaľ ide o tovary, služby, e, kapitál, nápady, technológie a ľudia. A hlavný princíp našej politiky alebo našich obchodných dohôd je samozrejme nediskriminácia. Čiže toto by e, naozaj e, spravilo obchodnú politiku dobrým kandidátom pre podporu rodovej rovnosti, aj keď chápem, že e, tá otvorenosť, kde teda tá nediskriminácia sama o sebe nepostačujú, aby sa dosiahol tento cieľ. Čiže otázka, ktorú si sami kladieme a kladieme ju dnes kolektívne, je, čo obchodná politika môže urobiť a čo obchodné dohody môžu urobiť e, pre rodovú rovnosť a čo Európska únia a komisia už robí a čo ešte môžeme urobiť viac nad rámec toho. Poprvé si myslím, že je dôležité, a už to spomenuli aj predrečníci, že je dôležité zdôrazniť, že máme obchodnú stratégiu, ktorá sa na nazýva Trade for Fall a ide o zabezpečenie toho, aby sme vytvorili a zabezpečili e, prínosy týchto politik pre všetky zainteresované strany vrátane žien. Takže včera komisia, až včera komisia prijala druhý reflekčný dokument následne na Bielu knihu o budúcnosti Európy, ktorá sa týka e, globalizácie a kľúčové posolstvo, kľúčový odkaz je v zabezpečení, že tí, ktorí zaostávajú alebo sú negatívne poskytnutí globalizáciou, a to by mohlo zahrňať aj pravidla obchodu, že títo, e, e, tieto zainteresované strany musia byť zohľadnené a musíme to zobrať do úvahy. Čiže toto je zásadné tak z pohľadu e, obhajoby a podpory základných hodnôt našich e, spoločností a takisto naše záväzky, pokiaľ ide o cieľe udržateľného rozvoja, ale je to dôležité aj z perspektívy rastu a vytvárania pracovných miest, čo je dôležité pre dnešnú globálnu ekonomiku a pre politiku EÚ. Čiže rodové otázky sú dôležité v tomto kontexte a z tohto pohľadu obchodu sa musíme zamerať na rodovú rovnosť tieto dva body, práva žien a rodová rovnosť, boli zahrnuté do eh, hodnotenia o obchodnej politiky EÚ, už to niektorí spomenuli. Myslím si, že naozaj by bolo dobré tomu venovať trochu viac času. Takže najprv sa musíme pozrieť na to, aký je dopad z toho, čo robíme a čo máme ešte predtým, než budeme môcť opraviť niečo, čo možno je pokazané, alebo možno nie je pokazané. Vypočul som si eh, kolegyňu ktorá e, urobila veľmi zaujímavý prieskum v tejto otázke, zamerala sa na väčšie obchodné dohody, nedávne obchodné dohody, ktoré máme napríklad CETA, alebo, alebo ktoré sa nachádzajú v procese e, rokovania. Ale treba zdôrazniť, že veľa z tej práce, ktorú sme urobili, pokiaľ ide o obchodné politiky, to si vyžaduje veľa času. Napríklad štúdia CETA už bola počatá E, je tu posúdenie vplyvu SIA, to už začalo v roku 2011, ale odvtedy, od tejto štúdie, odkedy táto štúdia bola zrealizovaná, tak už sa zmenilo veľa vecí a takže myslím, že je na čase, aby sme toto zohľadnili pokiaľ ide o obchodnú obchodu s Marokom, Tuniskom a e, tieto boli uzavreté v roku 2013 ako SIE e, s Egyptom. E, tu sa hovorí o potenciálnych dopadoch na práva žien, a, e, a zamestnanosť a e, životné normy. Takže e, udržateľné e, e teda posúdenie vplyvu SIA, pokiaľ ide o EGA, tu sa riešia rizika a príležitosti v rozvojových krajinách ako dopad liberalizácie obchodu SIA e, s Japonskom. Tu je prípadová štúdia, ktorá sa venuje zlepšeniu e, dohody viac ako pokiaľ ide o rodovú medzeru. Investičná dohoda Myanmar, tu sa diskutuje o rizikách a príležitostiach pre ženy, ktoré môžu vyplývať e, z investícií Takže by som povedal, že na úvod tohto procesu si veľmi uvedomujeme a zohľadňujeme otázku toho, čo je a čo by mohol byť potenciálny dopad čoho, toho, čo robíme a o čom rokujeme. Keď sa pozrieme na SIA v minulosti, napríklad aktuáciu príručky SIA, tak tu nájdeme veľa dôkazov v tejto oblasti. Viaceré komentáre ma zaujali. Išlo o metodológii eh, výskumu, bez toho, aby som, nechcem byť príliš technický, ale je tu veľa um, uh, víziev, pokiaľ ide o ekonomické modely. Je tu teda uh, vedecký pojem, že keď tam dáte hovno, tak aj z toho budete mať hovno, pretože keď dáte zlé inputy, tak budete mať eh, zlé výsledky. Chcem to zdôrazniť, pretože je to veľmi dôležité pre nás aby sme sa mohli spoliehať na kvalitné údaje e, a sme spokojní, že máme kvalitné údaje, ale je tu naozaj výzva, e, pokiaľ ide o prístup k takýmto údajom na úrovni e, disagregácie Takže toto je E, začiatok toho procesu hodnotenia e, tejto politiky, ale nebudem opakovať všetko, čo bolo povedané. Ešte z pohľadu komisie by som chcel zdôrazniť, že viacero bodov sa nachádza v obchodných dohodách, o čom sme rokovali. To je implementácia dohovoru e, ILO, nediskriminácia v zamestnanosti, v zamestnaní, potom GSP+, režim GSP+, ktorý poskytuje príspevok k podpore rodovej rovnosti, keďže krajiny by mali ratifikovať a efektívne implementovať 27 eh, medzinárodných dohovorov o ľudských právach plus eh, CETA, čo už tu tiež bolo vlastne spomenutá. Takisto prebieha veľa práce v kontexte OECD, eh, zodpovedný podnikateľský kontext, potom je tu otázka Aid for Trade, stratégia globálna revízia Aid for Trade, čo už viacerí rečníci takisto spomenuli a môžem s tým súhlasiť. Je to príležitosť zdôrazniť dôležitú rolu rodovej rovnosti No a takisto sú tu obchodné nástroje, aj keď nie sú rodovo špecifické, tak prispievajú, e, pokiaľ ide o zlepšenie ekonomickej pozície žien. To je otázka malých a stredných podnikov. Viem, že niektorí predrečníci sa k tomu vyjadrili kriticky, ale ja by som zdôraznil e, Takže e, ako to urobilo Medzinárodné obchodné centrum, 40 všetkých malých a stredných podnikov globálne e, toto vedú ženy a chceli sme sa zamerať na dopad obchodných dohovorov a takisto sa koncentrujeme aj na dopad obchodných dohôd e, na malé a stredné podniky, čiže v kontexte nových dohôd berieme do úvahy malé a stredné podniky a špecifika malých a stredných podnikoch. V niektorých prípadoch je tam samotná kapitola, ktorá sa týka malých a stredných podnikov s vhodným inštitucionálnym zložením. Jedna otázka, ktorá sa nespomenula, je otázka elektronického obchodovania. Nemáme tam konkrétne ustanovenia, pokiaľ ide o tieto e, e-commerce v týchto kapitolách, ale prebiehajú úsilia e, na bilaterálnych a multilaterálnych fórach, ktoré sa venujú tejto problematike a myslím si, že naozaj by sme sa mali venovať otázke digitalizácie a tomu, aký to malo dopad a bude mať dopad a má dopad na trh práce zmena hodnotového reťazca, vytváranie príležitostí, vytváranie flexibilnejších pracovných modelov, prístup k informáciám a e, znalosti, digitálne komunikačné kanály, sociálne siete a e, nové fóra, e, pokiaľ ide o podnikanie, najmä v rozvojových krajinách a predovšetkým a pokiaľ ide o e, rodičovskú dovolenku, materskú dovolenku, čo sa dotýka predovšetkým žien, neviem, e, chcem sa vrátiť k niektorým otázkam, ktoré tu boli nastolené a to je otázka, čo by sa malo diať v kontexte dohody, dohody s Chile. Nebudem prejudikovať rozhodnutie, ktoré príjme kolegium neskôr tento rok, pokiaľ ide o návrh povoliť e, rokovania z Chile. Ako, ste, ako som povedal, komisárka Malström už to povedala a musíme sa na to pozrieť z hľadiska rodovo špecifického dopadu, ktorý už bol spomenutý a takisto sa pozeráme na rodovo špe, zahrnutie rodovo špecifických ustanovení do tohto dohovoru a v podstate e, zistujeme informácie v, v priebehu e, našej práce. Potom ďalší dôležitý krok, prepačte, že e, som to nespomenul a tu je fórum e, ženy a obchod. To bude 20. júna a tu budeme pokračovať v diskusiách a vytvárame, budeme vytvárať politiku, ktorá e, bude zohľadnená v správe, ktorú prezentujeme parlamentu a výboru INTA. To je správa, e, za ktorú je zodpovedná, za ktorú som ja zodpovedný, čiže to ešte bude predložené tento rok a to bude príležitosť na to, aby sme reflektovali viaceré otázky, o ktorých dnes diskutujeme, následne aj e, na názory, ktoré sme zozbierali. Ďakujem. Well, thank you very... Ďakujem veľmi pekne všetkým našim rečníkom dnes predpoludním. Teraz e, je možné diskutovať, poslanci majú možnosť e, klásť otázky. Čiže ako budeme Takže mali by sme začať spolu s pravodajcami. Malým najprv. Uh, Ďakujem pekne. A srdečná vďaka našim hosťom a rečníkom, pretože si myslím, že identifikovaním tejto oblasti sme preukázali uh, uh, to, ako my ju považujeme za dôležitú, teda nielen z pohľadu akademického výskumu, ale aj z pohľadu organizácie občianskej spoločnosti. A keď počúvam komisiu, e, tak sa mi zdá, že ako by ste už boli v cieli, ale bola to vlastne ignorovaná vec v obchodnej politike až doteraz. V parlamente sa za to teraz zasadzujeme, sú tu kolegovia, ktorí pracujú napríklad na tom globálnom hodnotovom reťazci, kolegyňa Eleonara a ja budeme spolu spravodajkyne e, a zapracujeme tam mnohé z tých vecí, ktoré ste povedali. Ja musím povedať, že náš cieľ je mm, ísť aj nad rámec len tej eh, analýzy údajov. To potrebujeme, ale v tej správe chceme ísť ešte o kus ďalej, chceme dať konkrétne odporúčania. A ja som si všimla, že vlastne nikto za liberálov alebo za pravicu tu dnes nie je zastúpený a myslím si, že je to problém, pretože mnohí mnohé z ich predstav o medzinárodnom obchode ovplyvňujú e, obchodnú politiku EÚ a nemôžeme takto pokračovať, nemôžeme e, to takto akceptovať. Čiže je to problém a je to výzva a ja sa s kolegami porozprávam, to nie je problém, ale naozaj je to výzva. Najprv sme teda vôbec neboli e, pozvaní na, tú veľk- na to veľké podujatie 20. júna. INTA teda výbor nebol pozvaný a to je tiež problém. Bolo to už medzičasom napravené, ale problém to je, takže dúfam, že sa budeme môcť na to pozrie, e, pozrieť aj z pohľadu sever-juh, ako povedala pani Williams, sever-sever, teda CETA, TTIP a e, multilaterálne, napríklad TISA. Takže e, musíme mať konkrétne požiadavky. Naozaj tu zaznelo veľa o verejnom sektore, o verejnom obstarávaní, o prístupe k službám, o ženách ako ekonomických aktérkach a myslím si, že budeme musieť sa zamerať aj na otázku regulátorov a ako, uh, aká bude v budúcnosti kapacita regulovať. A všetky tieto uh, aspekty uh, obchodnej politiky sa tak postupne presadia a to, že to, čo je uh, slobodné, je dobre pre všetkých. Toto sme pôvodne v legislatíve mali, ale uh, Zmenilo sa to a teda niečo na tej politike EÚ, teda obchodnej politike EÚ sa musí zmeniť. To, o tom som pevne presvedčená, budeme na, to s kolegami, na tom s kolegami spolupracovať. Uh, E, zmenili sme aj v rámci EÚ politiku verejného obstarávania a musíme sa trošku inak pozerať na princípy nediskriminácie a otvorenosti, pokiaľ ide o obchod, tak aby to prinieslo prospech ľudským právam, e, rodovej rovnosti, e, životnom prostrediu. Takže, čo by som si od vás rada vypočula? Tento nástroj, o ktorom komisia mm, tak nadšene rozpráva, teda to sú tie uh, SIA, Sustainable Impact Assessments, um, hovorili ste niektorí, že možno by mali mať niektoré sektory možnosť byť chránené, alebo aby to tam bolo napríklad postržané to otvorenie, najmä v tom zelenom obchode. Takže rada by som si vypočula, e, ktoré sektory ste mali na mysli. No a samozrejme, e, vrátim sa k tomu, keď budeme spisovať našu správu. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, na záver, keď sa vrátime k rečníkom, budú môcť eh, zodpovedať tieto otázky. Teraz poprosím Eleonoru Ferenzu. Eh, Veľmi pekne ďakujem našim hosťom. Myslím si, že ich práca, ich príspevok budú obrovským príspevkom, obrovským vstupom do mojej práce, do práce spravodajkyne. Ja pracujem aj v rámci e, skupiny pre medzinárodný obchod, teda výboru pre medzinárodný obchod, e, som členkou aj výboru FEM, pracujem na téme e, gender mainstreaming a želám si, aby naša spoločná práca s kolegyňou Borg bol, bola príkladom toho, ako dva výbory môžu a mali by spolupracovať. A myslím si, že to, čo sme si vypočuli, bolo dnes, to, čo sme si už niekoľkokrát dnes vypočuli, um, bolo vlastne dôkazom toho, o eh, čom sme neraz hovorili aj my. Hovorilo sa tu o gender blind, teda že tieto politiky sú, alebo teda vôbec neberú do úvahy rodové hľadisko a podobne. Ešte snáď doplním len zo pár otázok. Zdá sa mi, že je dôležité im spustiť spoluprácu, respektíve spustiť koordináciu medzi prácami výboru a k tomu, tu sa pripájam k pani Borg. Trošku ma totiž prekvapilo, že v normatívnej časti iniciat iniciatívy komisie boli správodajkyne, respektíve, že tam, že tam boli uvedené že tam boli uvedené dva aspekty, ktoré sa týkajú presne tejto témy, takže ja si naozaj želám, aby sme to nejak napravili. Um, aj preto, pretože by sme sa mali skutočne posunúť do perspektívy gender sensitive, teda aby sme citlivo vnímali rodové hľadisko a aby sme naozaj dokázali začleniť toto hľadisko do um, obchodných dohôd a samozrejme aby sa táto záležitosť riešila ex ante, ex post, teda aj v podobe dopadových štúdí, aby sa už vtedy na to prihliadalo. Ešte chcem zdôrazniť jednu, jednu vec. Riešila som ju aj v rámci svojej správy e, k prepojeniu medzi ľudskými právami a obchodnými dohodami. Na jednej strane to znamená mať vždy na pamäti práva žien, keď sa hovorí o ľudských právach a um, pracovať zároveň v tomto zmysle aj na záväzných obchodných klauzulách v rámci obchodných dohôd. My máme politiku medzinárodných obchodných dohôd, ktorá považuje za záväzné všetko, čo sa týka ochrany investora a samozrejme aj to, to čo je na úrovni ľudských zdrojov a tak ľudských práv a tak ďalej. A v rámci tohto prvého bodu ešte doplním jednu vec. Vypočuli sme si no, veľa o prierezovosti sektorov. Podľa mňa ide o správny správny prístup. Treba vyjasniť jednu vec. E, gender blindness e, sa týka aj e, jednotlivých sektorov. Rodové, rodové hľadisko vlastne platí pre všetkých, pre, pre, pre ženy, mužov, LGBT, pre migrantov a um, treb, um, umožňuje nám riešiť e, otázku alebo vyriešenia otázku gender blindness nielen z pohľadu e, inkluzivity, ale z pohľadu paradigm. No a ešte jedna posledná vec, e, nerovnosť. Často počas Často v rámci definícií ekonomických parametrov sa odstráni otázka nerovnosti. My vieme, že v rámci EÚ existuje, e, existujú rozdiely v platoch medzi, medzi mužmi a ženami. Často je to až 16 Vieme, že existujú sektory ako napríklad odevný priemysel alebo poskytovanie starostlivosti, kde je zamestnaných oveľa viac žien. Vieme, že, pre, vieme, že mnoho žien je nezamestnaných alebo e, nemajú stálu prácu. Vieme, že, že v Európe sa podpisujú um, bianko výpovede uh, v prípade, že žena otehotne. Čiže naozaj treba, treba reagovať na rozličné aspekty. A uh, končím. Myslím si, že chcem naozaj skutočne poďakovať ešte raz za vystúpenia, za príspevky našim hostom. Chcela som len poprosiť e, Samozrejme, ja zdieľam to, čo tu odznelo ohľadne analýz, ale ktoré sú to tie nástroje, ktoré by nám mohli poslúžiť na to, aby sme, sa, e, poslúžiť na to, aby sme ich zapracovali do uznesenia Európskeho parlamentu. A to mám na mysli náš príspevok, ktorým by sme mohli prispieť. Teda bolo by veľmi, veľmi užitočné, ak by ste nám mohli k tomuto niečo povedať. Veľmi pekne ďakujem. Um, Ďakujem pekne. E, naozaj máme veľmi, veľmi málo času a myslím si, že každý by sa k tomu chcel vyjadriť. Takže prosím, e, buďte čo najstručnejší, do minúty sa skúste zmestiť, e, pretože musíme naozaj 11.30 skončiť. Takže najprv Heidi a potom pôjdeme rad za radom tie nevyspravodajcevia, ktorí sú tu. Ďakujem pekne. Pokúsim sa naozaj vyhovieť tvojej požiadavke. Myslím, že tu naozaj máme veľmi e, dobrý pohľad na to, e, podložený pohľad na to, že obchod má aj rodovú dimenziu a že sa na to musíme pozrieť aj pri implementácii. Navrhla by som teda DG Trade, DG Trade, aby ste e, absolvovali aj školenie, teda rodové, teda môže to byť veľmi um, obohacujúce. Naozaj ide o to zaradenie rodovej dimenzie aj do tejto obchodnej politiky. Ja sa sústredím teraz, budem sústredovať na tú uh, južnú dimenziu. Pani Williams spomínala EPA a že veľmi málo vieme o tom, ako tie e, dohody o hospodárskom partnerstve s africkým regiónom a krajinami, ako e, vlastne ovplyvňujú lokálnu úroveň. Ako by sme e, sa mohli pozrieť na tento rodový aspekt implementácie týchto veľmi kritizovaných e, dohôd? Thank you, Heidi. Ďakujem, Heidi. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Rodríguez Piñero, nech sa páči, minúta. Sí, muchas gracias. Bueno, Áno, ďakujem. Blahoželám všetkým našim hosťom a som veľmi rada, že sme zorganizovali takéto spoločné zasadnutie našich dvoch výboroch a naozaj je veľmi dôležité, aby sa do obchodných dohôd zapracovala aj rodová dimenzia. Ja keď som prišla do parlamentu v júli 2014, tak vždy som počula, že sa hovorilo, že je to všetko rodovo neutrálne a tak ďalej. To sa už zmenilo, v poriadku, to je dôležité, ale teraz potrebujeme obchodnú politiku naplniť obsahom e, z rodovej perspektívy e, dohoda s Čile je príležitosťou, pretože Čile, Čile je krajinou, ktorá je zaviazaná e, otázke rodového hľadiska a tak ďalej, ale ja prosím komisiu, aby myslela aj na konkrétny obsah kapitoly o rodovej otázke a aby bol obsah čo najkonkrétnejší a najsilnejší. Chcela by som v tomto smere navrhnúť. Ak nemáte expertov na rodové otázky, počas rokovania, od začiatku rokovania o nejakej obchodnej e, dohody, aby bolo, aby, aby bolo možné vyrokovať tú dohodu vo svojej celicosti, pretože tie rodové otázky sú prierezovými otázkami, nejde len o tú jednu kapitolu. A naozaj treba zabrániť negatívnemu dosahu na ženy. Prosím preto komisiu, aby zohľadnili uh, že treba naozaj expertov na rodové otázky počas celého procesu negociácií. A treba vyhodnotiť aj dosah ex ante, aj ex post. Jedna z, no- jedna z rečníčok to povedala veľmi dobre. Treba mať zoznam citlivých sektorov, kde sú ženy najzraniteľnejšie a naozaj treba túto situáciu korigovať. Ak nemáme napríklad dobré hodnotenie ex post, tak potom to nemá význam, pretože neopravíme svoje chyby. A v tomto zmysle teda vyzývam, robme veci dobre od začiatku, pretože sme presvedčení, že je toto najlepšie, čo môžeme robiť v prospech občanov. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Hlási sa ešte niekto. Veľmi stručne. Maria. Ďakujem, Mary. Ja mám niekoľko otázok, či už na komisiu alebo na tých rečníkov. Prvá otázka je pre komisiu. E, dnešné zmluvy EÚ, vlastne EÚ e, ukladajú dodržiavanie ľudských práv aj v obchodnej politike. Ako rešpektuje komisia tento záväzok a aké má nástroje na to, aby to mohla rešpektovať? Ak sú nejaké flagrantné porušenia napríklad ľudských práv, najmä z oči voči ženám v niektorých krajinách, je komisia pripravená integrovať to do svojej e, obchodnej politiky? Mm, po druhé, e, štúdie dopadu. Mali sme tu ženu, ktorá povedala, že v dopadových štúdiách komisie vlastne, respektíve tam nie sú žiadne ženy výskumníčky, ktoré by mohli v tejto oblasti pracovať. A e, zmenila sa teda komisia vo svojom prístupe, čiže e, ženy výskumníčky môžu byť súčasťou uh, teda týchto dopadových štúdí a ako uh, vlastne ich aj uh, vyvažujete, alebo či sú tam nejaké kvóty, aby tam boli naozaj ženy výskumníčky, aby ich tam bolo viac. No a pokiaľ ide o tieto dopadové štúdie, potom tie um, mechanizmy sledovania uh, dopadových štúdí. Dnes vlastne um, nevieme nič o tom, takže keby ste nám mohli k tomu dať informácie. Ako povedala Malin, e, tá, ten, tá dimenzia sever-sever vo, mm, v obchode, tam sa vždy berie ako príklad dohoda s Kanadou. Viete, že v Európe e, diskutujeme o tej tzv. work-life balance, že rovnováha medzi súkromným a pracovným životom, ako e, môžeme dať najvyššiu sociálnu ochranu, aby rodina teda mala možnosť vyváženého pracovného rodinného života. No a e, Kanada, náš priateľ, má relatívne podobné sociálne konvencie, ako teda dokážeme, aby táto obchodná dohoda nemohla povedať, že no, budeme menej konkurenčne schopní, pretože máme väčšiu sociálnu ochranu. Viete, že sú e, tam v tej e, dohode s Kanadou e, určité úpravy, ktoré možno poškodzujú konkurencieschopnosť žien intelektuálov, ktoré sú menej chránené v Kanade, ktoré prídu pracovať do Európy a teda je tu tlak u nás zo strany sociálnych partnerov, najmä Business Europe, aby sme sa nepúšťali do takej nejakej protekcionistickej eh, logiky, pokiaľ ide o pracovné súkromné život. Čiže ako to môžeme upraviť, ako sa môžeme v obchodnej eh, dohode vyhnúť takémuto eh, sociálnemu dumpingu medzi pracovnou silou. A čo sa týka vzťahu sever-juh, otázka žien je samozrejme dôležitá. Viete, že v rokovaniach obchodných dohod, čiže to s Amerikou, Latinskou Af- Amerikou, Afrikou, Áziou. E, sú tam teda exportujúce odvetvia. Keď rokujete napríklad s, Ganou dohodu o exporte, e, tak e, banánový priemysel alebo teda odvetvie je tým hlavným negociátorom. A čo sa teda deje, že veľké bananové firmy ktoré samozrejme nechceme zničiť, e, to sú tie, ktoré vlastne zaberajú územia, ktoré bránia ženám napríklad robiť si rodinné polnospodárstvo. E, my sme tam boli v teréne, stretli sme sa s organizáciami e, ženskými a nikdy sa ich nikto nepýtal na to, čo sa týka obchodnej dohody s Ganou. Ani ženy na mieste, ani poslankyne a poslanci, ktoré by mali hajiť práva žien e, v tejto otázke nehovoria. nehovoria. Môžem hovoriť o Gane, môžem hovoriť o Mercosure, o všetkých e, obchodných dohodách. E, nikto ich nezohľadňuje, hoci sú vlastne prvými obeťami. No ako sa vymeniť z tejto situácie? A potom mali sme teda diskusiu o GSP+. Ja naozaj vkladám veľkú nádej do tohto, čiže ako dať prístup, tá, tá, preferenčný tarifný prístup ako tých 27 povinných e, záväzkov z GSP plus implementovať, e, ako tam zohľadniť tú rodovú dimenziu. Mm, hovorí sa tu aj o, tej, e, o tom rozdieli v odmeňovaní, čiže tiež to je otázka rodová v tom GSP+. Plus. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte niekto by chcel vystúpiť. V podstate nám už takmer vypršal čas. Takže ja poprosím tých z našich hostí, rečníkov, ktorí chcú zareagovať na niektoré konkrétnejšie otázky, či by sa teda mohli ujať slova, pretože máme asi 5 minút, takže ak chcete niečo konkrétne povedať k tým nadneseným otázkam, tak nech sa páči. Okay, um, For, for sharp... Ďakujem veľmi pekne za veľmi konkrétne a informované otázky. Mám takú formálnu prezentáciu, ktorú som vlastne rozdala sekretariatu. Eh, je možné rozdistribuovať, je tam mnoho podobností, som tu mohla povedať. Čiže tie sektory, ktoré by mali chránené. No, Myslím si, že rodové aktivistky a aktivisti e, veľa sa venovali práve tomu, aby sa napríklad nejaké základné e, teda verejné služby, poskytovanie vody a tak ďalej, to aby sa vyňalo. E, potom by sa mohlo hovoriť možno o konkrétnych kategóriách produktov, ktoré najmä teda na nich pracujú ženy alebo ženy farmárky a tak ďalej, dotkli sa to potravinovej bezpečnosti. Čiže tým súvisí veľmi veľa vecí. Uh, čo sa týka teda tejto služieb v záujme, to sú tie veci, na ktoré sa treba zamerať. No a potom k tej otázke EPA, no. Tu by som chcela uh, povedať, že keďže sme Afričanov vlastne dotlačili k podpisu tých EPA, tak e- e- Európa má teraz zodpovednosť a komisia má zodpovednosť sledovať dosah týchto EPA na e, životy ľudí, najmä teda na e, ženy, malých farmárov. Dohody EPA majú svoju agendu, mm, týka sa to ďalšej liberalizácie aj e, služieb, je to tam už zakomponované, čiže my to musíme ďalej sledovať, sledovať, aký to má dopad na služby. Potom uh, sú tam rôzne rozvojové výzvy, ak uh, sa znižia clá na mm, nesmierne nízku úroveň, bude to uh, škodlivé pre rozvíjajúci sa priemysel, malé podniky, no a potom je tam aj strata colná, pretože niektoré tie EPA, napríklad vo východnej Afrike, majú vysoké zníženie cien na dovoz peňazí z EÚ. Je tam kompenzačné ustanovenie v tom EPA, ale je nedostatočné a je veľmi ťažké implementovať ho. Týka sa to, teda vyžaduje to aj súhlas EÚ, je tam kondicionalita e, ohľadne vytvorení iných zdrojov príjmov, e, zdaní, čiže napríklad DPH. E, takže ďalej to treba ešte preskomať eh, a je tam naozaj veľmi veľa vecí, eh, ktoré by sme mohli preberať v súvislosti s EPA, aký to má rodový dopad a tak ďalej. Ďakujem. A pán Beckman ešte chce niečo povedať? Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za všetky pripomienky, poznámky, všetko som si to dobre zaznamenal, teda aj ten návrh na nejaké rodové školenie, e, zaznamenal som si to, ďakujem za tento návrh. E, nemám teda čas na, zareagovať na všetko, ale môžem sa ešte konkrétne k tej rečničke e, vrátiť. Takže len pár bodov. Pani Rodriguez Pinero spomínala, že by sme nemali všetku nádej vkladať. Bohužiaľ vypadol mikrofón, nič nepočuť. Okay. We're not looking for... Takže nie všetky nádeje by sme mali vkladať do nejakej konkrétnej kapitoly alebo nejakého sektoru. Ide naozaj o ten mainstreaming, ide o to, aby e, rodová dimenzia bola obsiahnutá v celých týchto dohodách. Čiže e, nejde tak o konkrétne slova alebo konkrétne kapitoly, ale aby to bolo vlastne súčasťou toho globálneho obrazu. Implementácia, ďalší to spomínali, ja som to spomnul, zabudol spomenúť na úvod, to je samozrejme absolútne kritické, dochádza tu aj k určitému presunu paradigiem, máme veľa rokovaní, ale vieme, že eh, hodnota vychádza z implementácie, zo spolupráce s partnermi, napríklad v eh, otázkach ako je udržateľný rozvoj. Veľa úsilia vkladáme do implementácie s riadnou eh, implementačnou stratégiou, čiže to do istej miery reaguje na otázku pani Hajna ten mechanizmus ďalšieho sledovania tam je po tých SIA, tých štúdiách. Je to súčasťou implementácia, tá konverzácia, ktorú začíname s krajinami, keď uzavieme dohodu o obchode, keď vytvoríme určité inštitúcie súčas, ako súčasť toho, tak vlastne vytvárame platformu pre ďalšiu prácu. Ku konkrétnej otázky budem veľmi stručný. Ľudské práva, áno, absolútne sme viazaní zmluvou e, dodržiavať princípy e, ľudských práv v našich e, externých krokoch. E, inak e, možno napríklad dojsť pozastaveniu obchodných záväzkov, ak by došlo k porušeniu takýchto politických klauzul. Či máme výskumničky alebo nie, v tých dopadových štúdiách o tom neviem, ale Pani Zabači spomínala, že tiež sme viazaní teda pravidlami verejného obstarávania. Samozrejme propagujeme vyjadreň, teda vyjadrenia záujmov v našich tendroch a a určite neexistuje žiadne pravidlo alebo niečo, čo by uprednostňovalo jedných voči druhým. To sú dosť všeobecné e, pravidla. A pani Spáči tiež spomínala, že by sme možno mali zvážiť e, neudelovanie vládnych zákazok e, firmám, kde sú iba muži v predstavenstve. Momentálne takéto niečo nie je možné, ale môžeme sa na tým ďalej zamyslieť. A posledná otázka Mold 4, to je pohyb poskytovateľov služieb, aby teda poskytovali služby v tretich krajinách a to plne podlieha princípu krajiny určenia. Čiže všetky pravidlá, či už je to minimálna mzda, všetky sociálne pravidlá a tak ďalej, ktoré sa uplatňujú krajiny určenia, musia byť dodržané takýmito poskytovateľmi služieb for Takže e, to je ten sociálny dumping. Kedykoľvek veľmi rád budem pokračovať v tejto diskusii aj na tom fóre. E, máme už troch potvrdených rečníkov z Európskeho parlamentu. Všetci ste samozrejme srdečne pozvaní. Aj štvrtý rečník zo šiestich e, panelov, teda budú aj zástupcovia Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem a vy budete vlastne si posledná pani eh, Fontana, ktorá zhrnite tento panel. Ďakujem veľmi pekne, bola to veľmi eh, zaujímavá diskusia. Veľmi stručne zodpoviem jednu otázku, ktorá sa týkala kvality udrž, eh, udržateľného uh, uh, rozvoja. Čiže je tam veľká uh, variabilita v kvalite týchto správ. Uh, Ehm, do akej miery sa zohľadňuje tá rodová dimenzia. V, niektoré sa na to možno rôzne zameriavajú, iné e, to ledva spomínajú. No a čo sa týka údajov, mám dva návrhy. Poprvé, je dôležité budovať kapacity na analýzu údajov, čiže potrebujeme aj agregované údaje, ale e, vybudovať aj analytické e, kapacity. Už veľa dokážeme urobiť s tými údajmi, ktoré máme. E, samozrejme, je to aj určitá zručnosť robiť takúto rodovú analýzu, čiže potrebujeme posilniť kapacity, aby sme monitorovali, využívali údaje a tak ďalej. A druhá vec, ktorá posilňuje to, čo tu zaznelo z úst viacerých, že naozaj sa musíme vyhnúť takým, takému prístupu cez nejaké silo, e, ako to ja nazývam. Čiže potom je tu, otáz, e, potom je tu taká tendencia pozerať sa na rod len cez analýzu nejakého sektoru, napríklad textilného, ten je najbežnejší. Čiže ako to ja aj píšem vo svojom dokumente, potrebujeme naozaj komplexný prístup, komplexne sa pozrieť na e, rod na viacerých úrovniach. Napríklad môžeme podporiť ženy podnikateľky z pohľadu príležitosti na podnikanie a zarábanie, ale na druhej strane znižujeme schopnosť sociálnych, e, alebo teda dostupnosť sociálnych služieb. Čiže na jednej strane dávame príležitosť, na druhej strane im berieme e, určité výhody, takže keď sa pozrieme na dopad obchodu, tak musíme mať komplexný prístup k tej rodovej eh, dimenzii všetkých aspektov a myslím si, že to spomínali aj ostatní rečníci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem týmto sa vypočutie uzatvára. Ďakujem všetkým rečníkom, že prišli a že tak komplexne sa vyjadrili, tak veľa nám povedali o tom, čo sa deje v tejto dôležitej oblasti. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. Ja nie som vo výbore pre obchod a mnohé z toho, čo sa počula, bolo pre mňa nové. Myslím si, že odvádzate fantastickú prácu. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším krokom teda bude výmena názorov o pracovnom dokumente. Zdajni si tie vlastnej správy. A to by malo byť 19. júna. Čiže týmto je schôdza ukončená. Ďakujem za účasť.